hlasovaniu bolo už zverejnenie a je na webovej stránke Európskeho parlamentu k dispozícii. Končím dnešné zasadnutie a želám všetkým e, príjemnú cestu domov. Ďakujem.